Uh, well... Kolego. Naozaj je nekonečný príbeh aj naše schôdze výboru ITRE, ale táto dnešná schôdza je naozaj mimoriadná, pretože máme medzi nami pána komisára Miguela Ariasa Kaneteho, ktorý je komisárom pre klim, klimatické kroky a energetiku. Chceme pokračovať v našom štruktúrnom dialogu s pánom komisárom Chcel by som pripomenúť, e, že pán komisár Kanete bol pozvaný na schôdzu výboru nie po prvýkrát v našich dejinách. Máme ešte stále veľa tém, ktoré musíme prejednať, e, najmä e, balík čistej energie, taktiež pracovný program komisie na tento rok, ďalej časový harmonogram, koordinácia a ak by ste sa mohli, pán komisár, tiež vyjadriť k vyhliadkám na rok 2018, a to by sme uvítali v mnohých ohľadoch, pretože by sme sa chceli už pripraviť aj na ďalšie predsedníctva po estónskom, na rakúske a tak ďalej. Okrem toho, mohli by ste sa prosím tiež vyjadriť k vášmu novému programu legislatívy. Ak máte nejaký konkrétny program už v komisii, my totiž máme teraz na stole 8 legislatívnych návrhov o energetickej únii po všeobecnosti a tiež dosť vysoký počet aj legislatívnych návrhov k digitálnej únii. Chceli by sme však ešte pracovať o niečo usilovnejšie. Zvoraznil by som, že náš výbor sa chce presne podľa veľmi ambiciozného časového plánu vysporiadať s týmito 8 legislatívnymi návrhmi a tiež podľa deklarácie, ktorú sme podpísali začiatkom tohto roka. Vážny pán komisár, poznáme vás už tak dobre, že už vlastne nemusím prednášať žiadne ďalšie rozsiahle úvody, môžem vám rovno dať slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážení poslanci, je mi potešením opäť sa s vami stretnúť v rámci nášho štrukturovaného dialógu, ktorý pomôže komisii vypracovať svoj pracovný program na ďalší rok. Naše diskusie sú nevyhnutné na zlepšenie nášho spoločného postupu. V roku 2017 doposiaľ bol rokom plnenia návrhov, ktoré boli prezentované ako súčasť eh, balíka bezpečnosti dodávok ešte pred dvoch rokov a taktiež e, balík e, energie pre Európu z novembra minulého roka, ďalej balík e, čistej energii je ambiciozným balíkom. Tento balík doplňa e, ešte včasnejšie legislatívne návrhy v snahe plniť záväzky Európskej únie vyplývajúce z Parížskej dohody vo všetkých sektoroch ekonomiky, počínajúc E, systémom ETS po roku 2020, taktiež zdieľanie úsilia v znižovaní emisí, tiež zahrnutie využitia pôdy a sektora lesníctva. A okrem toho vo februári 2017 komisia prijala návrh o novom e, systéme ETS e, aj pre letecký sektor. Všetky tieto návrhy nás stavajú na dobrú cestu, aby sme splnili svoje záväzky vyplývajúce z Paríža Tiež chceme vyslať jasný signál z hľadiska plnenia Parížskej dohody v kontexte aj tiež balíka čistej energie, že tým dokážeme, že naozaj podporujeme Paríž a že chceme byť v vedúcej pozícii. Je to dôležité aj pre planetu, ale tiež pre podporu inovácií, konkurenceschopnosti, tiež na podporu rastu, zamestnanosti v sektore čistej energie. Dosiahli sme obrovský pokrok v prvej polovici tohto roka. Teraz je dôležité zachovať toto úsilie aj naďalej a pokračovať v ňom aj v druhej polovici tohto roka. Všetci usilovne pracujeme na tom, aby sme zachovali aj mier v ambícii, aj časový plán, aj koherentnosť rokovaní. Spoločne teda reagujeme na výzvu predsedov všetkých troch inštitúcií z decembra 2016, aby sme dosiahli významný pokrok a tam, kde je to možné, aby sme sa dostali už aj k plneniu ešte do konca tohto roka. Blížiace sa estonské predsedníctvo predložilo ambicioznú agendu a potvrdilo časový harmonogram zasadnutí ministrov pre energetiku na druhú polovicu tohto roka. Tiež by sme sa mali uistiť, že medzištetné rokovania by mali začať čím skôr. Možno je to ambiciózne, ale je to reálny plán. Balík bezpečnosti dodávok tu sme dokázali, že je možné v priebehu 15 mesiacov dopracovať sa k dohode na nariadení SOS, IGA rozhodnutí a tiež v rámcovom nariadení o energetickom označovaní. Chcem sa poďakovať vám, pán Buzek, za vašu angažovanosť, že ste sa pričinili o to, aby sa to veľmi rýchlo spracovalo aj v trialógoch, ktoré boli zložité, ale boli zvládnuté veľmi s veľkým presvedčením a tiež nadšením balík čistej energie pre všetkých Európanov je e, súčasťou významnej e, e, činnosti v rámci energetickej únie, ale nestačí to. 31. maja sme prijali balík mobility, ktorý zahrňal posledné významné návrhy týkajúce sa energetiky a komisia bude naďalej pracovať aj v ďalších oblastiach v najbližších mesiacoch. Chcel by som spomenúť ešte ďalšie súvislosti. Súčasťou kompromisu o bezpečnosti dodávok plynu bude aj pozmenenie e, dohody o energetickom spoločenstve. Tiež chceme uzavrieť výber a udeľovanie grantov v prípade projektov spoločného záujmu na základe nástroja Spájame Európu. Chceme zverejniť tretí zoznam projektov spoločného záujmu, oznámenie o 15-percentnom cieli prepojenia do roka 2030, ďalej vyhodnotenie nariadenia TEN-E, ďalej vyhodnotenie e, nariadenia o nástroji Spájame Európu. Súčasťou rámca e, energetickej únii chceme spustiť, spustiť tiež fórum čistej energie a s tým súvisiacich ostrovoch e, na jeseň a chceme tiež spustiť platformu o regiónoch, kde je vysoká intenzita využívania uhlia a tiež regiónoch, ktoré sú v prírode. Tiež sa pozeráme na to, či bude potrebné aktualizovať naše pravidlá týkajúce sa využívania plynu s cieľom zamerať sa e, na um, aj kontext Nord Streamu ako nevyhnutnej priority. Komisia sa v rámci um, Veľká mobility e, tiež chystá splniť do konca roka ďalší súbor iniciatív vrátane legislatívy o emisii CO2 z vozidiel, e, nákladných vozidiel, e, taktiež dodávok, autobusov a dopravných autobusov. Čo sa týka aut a dodávok, teraz pracujeme na legislatíve po roku 2020, stanovujeme tam e, ciele emisí CO2 a chceme e, podporovať e, nízko a nuloemisnú prevádzku týchto vozidiel. Je to kľúčové v snahe zaistiť skutočnú tranzíciu k nízkoemisnej mobilite. Dopadová štúdia zhodnotí tiež náklady a výnosy rôznych možností, ako aj posúdiť časový rámec. V tomto kontexte je tiež dôležité zúrazniť, že budeme pozorne zvažovať aj, aký dopad bude mať tento prerod v ekonomike eh, na eh, pracovné miesta na zručnosti. Eh, ďalej, stanovenie štandardov po roku 2020 pre automobily a dodávky bude mať kľúčový dopad aj na zavedenie nových e, e, nuloemisných alebo nízkoemisných vozidiel, ale na to, aby sa to podarilo úspešne, budeme musieť zaujať integrovaný prístup, ktorý sa bude zameriavať aj na dopyt e, aj na ponuku. V skutočnosti, ak chceme presadzovať nízkoemisné vozidlá, aby sa dostali na trh, e, nebude stačiť len stanoviť si e, ciele. Úspešnosť elektrických vozidiel a iných nuloemisných vozidiel bude závisieť tiež na tom, ako bude fungovať infraštruktúra, na nabíjanie a tiež ako rýchlo bude prebiehať nabíjanie a tiež za akú cenu. A preto, tak ako sme oznámili v rámci balíka mobility, okrem legislatívy chceme predlžiť aj iniciatívy v snahe podporiť na jednej strane spúšťanie nízkoemisných a, a prepojených vozidiel a s tým súvisiacej infraštruktúry a na druhej strane e, vývoja a výrobu batérií novej generácie v Európe. V neposlednom rade e, naša legislatíva o CO2 bude len taká dobrá ako hodnoty CO2, ktoré vyplynú z e, testovacieho postupu. Isté, že e, tento nový testovací postup VLTP prinesie presnejšie, reálnejšie e, hodnoty CO2 a tiež údaj o spotrebe. Tiež sa budeme musieť uistiť, aby tieto hodnoty vyplývajúce z tohto testovania VLTP boli stanovené reálne, tak aby plnili svoj účel aby zodpovedali skutočným jazdným podmienkám. Uvedomujeme si čoraz väčší význam užitkových vozidiel v celkom vyhodnocovaní emisie CO2, preto komisia eh, navrhla ehm, emisné štandardy eh, CO2 aj na prvú polovicu budúceho roka, analytická činnosť o, o dizajnových možnostiach eh, pre štandardy emisí CO2 a v súčasnosti prebieha aj pre tieto druhy vozidiel. Ehm, musím zdôrazniť, že nebudeme len kopírovať legislatívu z minulosti, e, ktorú prijali už v iných regiónoch. Budeme vychádzať veľmi presne z dopadových štúdí, tak aby sme našli riešenie, teda európske riešenie, ktoré bude najvhodnejšie pre náš trh konkurencieschopnosť e, našich výrobcov, pre našu energetiku a tiež pre naše cieľe hľadiska klímy. Chceme preto sa dopracovať ku konkrétnym návrhom o energetickej únii a splniť eh, jeden z desiatich eh, stanovených cieľov Junckerovej komisie v rámci politických priorít. Dúfam, že komisia eh, sa môže naďalej spolahnúť tiež na vašu podporu a vynikajúcu spoluprácu, tak ako tomu bolo doposiaľ. A takto napokon očakávajú občania teda medzi koncom tohto roka a začiatkom budúceho roka, vážny pán predseda, budú na stole všetky legislatívne návrhy, ktoré boli súčasťou pracovnej agendy Energetickej únie a potom e, sa dostane lopta na vašu časť ihriska, budete na ťahu vy, aby ste sa aj vy pričinili spolu s nami o to, aby sme mali ambicioznú legislatívu, aby sme dokázali plniť tie cele, ktoré od nás občania očakávajú. Ďakujeme pekne, pán komisár. Cítime e, silnú zodpovednosť e, za spracovať všetko, čo prichádza z Komisie do Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Ďakujeme pekne za vaše vyjadrenia. Začali by sme Zastupcovia politických skupín vystúpia ako prvý, najskôr pán Rubík za EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán komisár. Chcel by som sa srdečne poďakovať za vaše vyjadrenia. Vieme, že na jeseň máme pred sebou veľkú výzvu, najmä v otázke energetickej politiky v Európe. A preto je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme ciele, ktoré si stanovujeme, dokázali aj naplniť v praxi. V politike je problém v tom, že často sa pracuje e, s cestami, so záväznými cieľmi a to e, spôsobuje, že sme trošku neobľúbení v očiach e, voličov. Brexit, ďalej volebná účasť na Slovensku 13%. Toto všetko musíme zohľadniť, musíme vyhodnotiť, nakoľko naše politické rozhodnutia aj pomáhajú plniť cieľe. Musíme si tiež uvedomiť, aké stimuly vytvárame pre našich občanov, tak aby sme spoločne dokázali čeliť problémov, ktoré sú pred nami. V sektore dopravy, a to ste tiež načrtli, v súčasnosti sa diskutuje o spaľovacích motoroch v budúcnosti, či budú ešte prípustné v budúcnosti alebo nie. Zelený predložili prvú žiadosť a síce, aby do roka 2030 už, alebo teda od roka 2030, aby už neboli vyrábané žiadne spalovacie motory. Na druhej strane vidíme, že v prípade elektronickej mobility sa využívajú e, lítiové jónové batérie, ktoré sú už zakázané v lietadlách S7. E, to sa už nesmie používať v lietadlách ehm, a pritom v elektrických vozidlách eh, je 400 kg litiová batéria zabudovaná. Pri týchto litiovo-jonových batériách vieme, že pri eh, požiari a k tomu došlo v jednom lietadle sa to nedá uhasiť bežnými metódami. Dajme tomu, ak eh, niekde na parkovisku je viacero eh, takýchto automobilov odparkovaných s takouto batériou, tak si viete predstaviť, čo by to znamenalo pre obyvateľov takéto budovy. Videli sme teraz nedávno v posledných dňoch eh, prípad rozsiahleho požiaru v Londýne. Ak by v budúcnosti um, sme museli potom v dôsledku využívania týchto batérií zaviesť také opatrenie, že dajme tomu elektrické vozidlá s takýmto pohonom nebudú môcť sa používať v husto osídlených oblastiach, tak to by bolo kontraproduktívne. Myslím si, že sa musíme zamerať na inteligentné jazdenie tak, aby e, bola zavedená kontinuálna rýchlosť. E, v našich mestách tiež musí byť e, zaručená dostatočná infraštruktúra. Senzormi sa to dá nastaviť tak, že nie je potrebné brzdiť pri každej červený na semaforoch. To by u... ušetrilo milióny tón aj um, gumy taktiež um, najmenších šťastíc vo vzduší, ktoré sa vytvárajú pri brzdení. Okrem toho, tu máme problém v tom, že sa ničí množstvo energie a pri tomto spôsobuje škody našim obyvateľom našich miest. Preto plne súhlasím s tým, čo ste povedali. Musíme zaviesť nové štandardy pre palivám. Myslím si, že tu budú investície naozaj potrebné. Budeme musieť zvážiť, koľko energie sa dá um, uskladniť v, vo vozidle. Tiež hmotnosť batérie bude mať významnú úlohu v budúcnosti. Bol by som rád, keby to bolo zahrnuté aj v 9. programe pre výskum ako priorita. Ďakujeme pekne, pán Dan Mika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 patrí vám a chceme vám za to poďakovať. E, ďalej by som chcel hovoriť o financovaní. Ak sa nám tu predkladajú veľmi ambiciozne ciele v rôznych témach, ktoré tu preberáme, a to je téma obnoviteľných energií a energetická efektívnosť a tiež energetická efektívnosť budov. To všetko bude vyžadovať peniaze. V nasledujúcom finančnom rámci budeme bojovať za to, aby sa poskytli potrebné sumy, aby sme mohli naplniť tieto ambiciozne cele, ktoré sme si určili. Všetky z nich sú dôležité. Vy ste hovorili okrem iného aj o prepojení energetických a plynárenských sietí. V tomto ohľade je veľa projektov, ktoré budú potrebovať veľa peňazí. A vy v komisii ste povedali, že je veľa scenárov s mnohými rôznymi spôsobmi financovania. Môže byť financovanie 100% a v niektorých prípadoch e, sú tam náklady a zmyšľané financovanie a tam by boli náklady odlišné. Pri tomto scenári myslím, že zásah Európskej e, komisie by dosiahol prístupnejšie financovanie. Na druhej téme, na druhom mieste chcem predložiť niektoré z mojich obľúbených tém. Menej má starosti o to, z čoho sa vyrábajú batérie, no myslím si, že by sme mali nájsť riešenie pre materiály, z ktorých sa vyrábajú baterky týchto aut. Teraz sme na treťom mieste po USA a Číne a ak budeme dlhšie čakať, tak asi ešte klesneme nižšie na tom rebríčku. Veľká časť európskeho priemyslu je veľký znečisťovateľ, ale doprava je najväčší znečisťovateľ. A keď sa pozrieme na emisie CO2, tieto narastajú. A skúšame rôzne riešenia, skúšame uložiť povinnosť, e, aby boli nabíjacie stanice na 10-20 e, parkovacích miest. Alebo užívateľia, ktorí chcú kupovať elektrické auta, očakávajú, že budú mať e, nabíjacie stanice. Nie sú tam však žiadne nápady pre domovské nabíjacie stanice. A teraz v Rumunsku mám 10 tisíc eur dotácie pre e, elektrické auto, ale nikto to nemôže kúpiť, pretože by ho museli nechať zaparkované na parkovisku. Takže to e, vyžaduje e, súhľadné a hlboké zásahy zo strany komisie, pretože ináč to bude komplikované. Ďakujem kolega za vaše pripomienky, pán Tošenovský, menej KR. Dziękuję bardzo, Jerzy. E, vážený pane komisaři, děkuji. Vážený pán komisár, ďakujem, že ste prišli do nášho výboru práve v čase, kedy prebieha veľmi živá diskusia o zimnom energetickom balíčku a tá diskusia vôbec nie je jednoduchá. Veľmi ma, mám, mám tu dve otázky. V prvom rade by ma zaujímalo, aký je váš názor na percentuálne zvyšovanie 40 až 45 ktoré sa tu objavuje v parlamente, na zvyšovanie definovaných cieľov, či už ide o obnoviteľné zdroje alebo účinnosť. Zaujímalo by ma, ako to zmení ekonomický model, z ktorého ste aj vy vychádzali, aj vaše predstavy potrebných finančných dotácií do prenosových sústav, do interkonektoru a tak ďalej. Tá diskusia vôbec nie je jednoduchá, pretože tieto ciele sa ambiciozne zvyšujú. Moja druhá otázka tiež viac menej technickej povahy. Baličko sa obave e, nový inštitút regionálnych riedecích stredísk bez zodpovednosti. Tieto strediska nie sú zodpovedné za návrhy, ktoré by predkladali a pritom sa ukazuje, že ako sa rýchlo mení prenosová sústava vplyvom fotovoltaiky a veterných elektrární, tak národní regulačné orgány a prenosová sústava zvláda tieto zmeny veľmi dobre. A tá požiadavka na takéto regionálne riadice centra je obrovská aj na ľudskú kapacitu. Ľudia by museli dobre poznať celú tú regulovanú sústavu a vieme, že v súčasnej dobe príprava ľudí pre národných regulátorov trvá niekoľko rokov, než títo ľudia sú schopní reagovať v požadovanom čase. Mňa by zaujímal váš pohľad na to, ako, aká vážna je predstava tohoto nového útvaru, kde ja vidím hlavne problém v tom, že to budú nezáväzné odporúčania alebo odporúčania bez odpovednosti. Ďakujem a som veľmi rád, že môžeme teraz s vami viesť diskusiu o nových predstavách v energetike. Thank you very much, colleague. On behalf... To v mene skupiny ALDE pani Meissner. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, za to, že ste prišli. Naozaj je to tak, že sme povedali, že v Energetickej unii do konca roka e, všetko bude na stole, to je dobré, ale na jednej strane e, je jedna vec e, mať základy na stole a na druhej strane e, ich naplniť. A pri naplnení e, je to podľa mňa rovnako dôležité a tam e, to zaostáva. Mali sme vlastnú diskusiu o energetickej únii s výborom ITRA a ENVY a naozaj je to tak, že všetci to chcú, všetci chcú, aby sa to zlepšilo a v niektorých veciach to nenapreduje. Ja tiež patrím k tým netrpezlým ľuďom, som z Nemecka a to je to tak, že práve u mňa v bydlisku je e, veľký um, e, plaga, že uh, energetická zmena áno, ale žiadna sieť uh, a to práve nám leží na srdci v Nemecku a potrebujeme uh, E, nejaký prehľad, potrebujeme e, vedenia a sieť a infraštruktúru, ktorá sa má financovať cez CED, ale musí to byť aj naplnené. A samozrejme je dôležité, aby e, tá obyvateľstvo dobre prijalo, ale zaostáv to v niektorých štátoch a v Nemecku to je hlavne citlivé a zastavilo sa budovanie tých veterných elektrární na mori, pretože mm, nie je na to, aby prenašali ich energiu. A to je ten problém, že možno aj v budúcnosti e, môžeme použiť e, energiu z voľn a z prílivu do, a priviesť do priemyselných miest, ale chybí nám to infraštruktúra. Druhá otázka je krátko, že dobre som pochopila, že ste povedali, že um, projekt Nord Stream 2 je dobrý projekt, pretože nemôžem povedať, že by nebol rozporúplný. A, e, tretia otázka, ja som z výboru pre dopravu a to je dobre, čo ste povedali, že e, sadíme na elektromobilitu. Ja som z Nemecka, tam to robíme silno a e, tiež iné štáty ako Švedsko sadili na vodík a e, máme celkovo e, stratégiu pre čistú energiu v doprave a Môžem kolegom z Rumunska povedať, že nie, všetky členské štáty pokročili, Nemecko nemá všetko hotové, ale teraz e, nastáva fáza e, realizácie a e, ešte to bude trvať pár rokov, e, kým vybudujeme infraštruktúru, či už LNG alebo elektrifikáciu, než to budeme mať v Európe, tak aby sme sa mohli podľa toho orientovať. A Ďalej, e, nielen, že aby sme e, zohľadnili aj ďalšie e, zdroje energie, napríklad biomasu, alebo aj používali iné materiály, ktoré potrebujú menej energie. A ďalšia vec je spoločný vzdušný priestor. Ak toto presadíme, tak môžeme usporiť veľa zo CO2. A niektorí sa to nevedia zjednotiť na diplomatickom štatute e, Gibraltaru. Viem, že španielskí kolegovia by povedali, už e, prestante s tým, ale viem, že je ťažké to pochopiť pre občanov, keby e, ľudia vedeli, že v Európe sa lieta cikcak a nie priamými trasami. A to trvá, stojí veľa emisí, musíme to odblokovať a viem, že nemôžete robiť všetko, ale vidíte tu možnosti, aby ste oplynili vašu vládu doma aby sme pre energetickú efektívnosť a pre znižovanie emisí pokračili? Ďakujem, pani Rivasi, mene zelených. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán kanite, za to, že ste prišli. Máte totiž veľkú zodpovednosť na svojich pleciach. Ak chceme, aby naše ciele, ktoré stanovila komisia, v oblasti obnoviteľných energií, e, energetické účinnosti, aby boli v súlade s Parížskou dohodou, musíme byť ambicioznejší. Posledné správy dokazujú, že ak budeme na úrovni 27 obnoviteľných energií a nedostatočnej efektívnosti, tak e, nebudeme schopní plniť rámec stanovený Parížskou dohodou. Chcem položiť dve otázky. Poprvé, už sme o tom hovorili, e, týka sa to metánu keď sa pozrieme na všetky správy, vidíme, že metán, viete, že je to plyn, ktorý má veľký dopad na skleníkové plyny a to aj krátkodobo. Keď sa pozrieme na e, ciele do roka 2050, ja som vás požiadala, aby ste sa pozreli, či by nebolo možné pracovať špecifickú stratégiu o metáne. Uh, teda celková, aby som to prekladlo zhrla, jedna tona metánu, to je 21 tón CO2 na 100 tón, ale ak sme boli na úrovni 20 tón, tak je to 50 násobne vyššie. Teda vidíte, že je to stratégia znižovania metánu. Ak by sme teda takúto stratégiu zaviedli, tak by sme boli hodno bližšie našim cieľom. Chcem sa teda opýtať, kedy predložíte takúto stratégiu o metáne, pretože chceme byť v súlade s parížskými cieľmi do roka 2050. Druhá otázka. Keď komisia povedala, že chce 27% podiel obnoviteľných energií, tak sa vychádzalo z dopadovej štúdie, ktorá bola želená na um, prílišnom um, nadhodnotení nákladov. A pritom vidíme, že skutočné náklady uh, obnoviteľných energií sú mnoho nižšie. Chcem sa vás preto opýtať, pán Kanete, kedy chcete predložiť nové vyhodnotenie na základe uh, cieľov obnoviteľnej energii vychádzajúc zo skutočných nákladov. Toto by ste mali zadať e, ako úlohu svojim spolupracovníkom, aby sme boli o mnoho bližšie reálnym nákladom, aby sme boli ambicioznejší e, v oblasti obnoviteľných energií, taktiež energetické účinnosti a tiež znižovania spotreby. Musíme toto všetko prispôsobiť, aby sme dokázali sa podrobiť cieľom z Parížskej dohody. Ďakujem. Much, um... Ďakujem pekne. Pán Benito Ziloaga v mene GUE. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno, pán komisár. Minulý týždeň eh, sa ukončil mm, proces verejného pripomienkovania eh, PCI a mm, tieto projekty sú o eh, elektrických prepojeniach aj o plynových infraštruktúrach a o týchto posledných sa chcem zmeniť, pretože sa investujú verejné peniaze do podporovania fosilného plynu a e, tým sa premiesňujú investície, ktoré by sme mohli urobiť v Európskej únii do obnoviteľnej energie, do energetickej efektivnosti. A toto e, má e, znaky klimatického zločinu a to preto, že 86 krát, 86 násobok je číslo 86-násobný e, eh, potenciál pre globálne oteplovanie má metán oproti čistí CO2 a sú studie z Univerzity v Cornell, ktoré ehm, dáve do súvisu emisie metánu s ťažbou a s šírením e, plinárenských infraštruktúr. Zatiaľ, čo sa emisie CO2 na svetej úrovni zachovajú na rovnakej úrovni, ehm, emisie metánu e, narastajú nebezpečne. To je jedna vec, čo chcem robiť a druhá vec, čo chcem povedať, že tá súvisí s mm, Panama Papers. Vy ste nám podali na jednom vystúpení vo výbore Júri, že nemáte žiadno mm, priame e, spojenia alebo súvis s tými firmami, ktoré sa uvedzajú v Panam Papers. Napriek tomu v posledných týždňoch sme e, videli, že vás e, priamo vyšetruje LAS. E, už e, pár e, osôb dementovali to v súvislosti s panom Papers, ktorí tiež povedali, že nemajú s tým nič spoločné a nakoniec boli priamo, nakoniec museli podať demisiu kvôli svojemu priamému zaangažovaniu. Nerozmýšľate aj vy o demisii a ne, bude nakoniec taká situácia, že e, vaša e, rodinná firma e, bude musieť e, byť odhalená. Ak je to tak, tak e, so všetkým rešpektom by ste sa mali tiež pridať na zoznam tých demisí. Uh, thank you very much, colleague. Ďakujem, pán kolega. Okay. Well, thank you all of you for your questions. Uh, Ďakujem vám všetkým za otázky. Takže pán Rubik ako prvý. E, budeme e, musieť e, vytvoriť veľmi zložité nariadenie, pokiaľ sa týka emisí vozidiel a nákladných vozidiel a to sa týka nielen všetkých výrobcov, ale aj všetkých komponentov, ktoré sa používajú pri výrobe týchto vozidiel. Týka sa to e, priemyselnej produkcie u Európskej únie ako také, takže sa na to budeme musieť pozrieť z mnohých uhlov a musíme k tomu pristupovať holisticky. Nie ide len o normy pre autá, ide o riadenie dopravy, organizáciu E, tokov dopravy v mestách a o organizáciu prechodu k nízkouhlíkovej alebo bezuhlíkovej doprave. A to znamená, že napríklad dizlové motory e, sa postupne e, vytratia, alebo spalovacie motory ako také. My sme vyskúšali veľa technológií, aby sme zistili, aký pokrok je možný v tomto smere, dialog bol veľmi dobrý, ale je jasné, že dosiahnuť ciele zníženia CO2 bude dosiahnutie týchto cieľov bude vyžadovať zavedenie elektromobility a výrobcovia e, potrebujú nielen mm, záväzné e, čísla, napríklad 20 miliónov E, nemôžeme od nich požadovať napríklad, e, aby e, mali stratu 300 eur na každom aute a na to, aby sa to dalo všetko presadiť, čo chceme, musíme vytvoriť infraštruktúru na nabíjanie automobilov. Nemôžeme prísť ako komisia s cieľmi pre CO2 a jednoducho nastojiť na tom, musíme zavádzať e, tie nízkoemisné e, vozidlá e, alebo bez emisí, ale mm, musíme takisto na to vytvoriť podmienky. To znamená mm, nabíjacie stanice, či už to bude pre vodíkové vozidla alebo elektrické vozidlá, rýchlo nabíjacie alebo pomalo nabíjacie stanice. Komisia mm, robí niekoľko činností v tomto smere. V prvom rade Máme tu smernicu pre energetickú účinnosť e, a e, účinnosť budov. My tam e, nastojíme v podstate na tom, aby sa to určitým spôsobom financovalo v verejných budovách. Napríklad Takisto musíme rátať e, s parkovacími miestami a nabíjacími miestami pre e, autá a tie nabíjacie stanice potrebujeme nielen na uliciach, ale aj v tých e, v podstate napríklad v supermarketoch a v iných verejných priestoroch, kde je to možné. Potrebujeme takisto nabíjacie stanice na štadiónoch a podobne. Jednoducho potrebujeme mať všade tam nabíjacie stanice a takisto aj pozdĺž tých hlavných komunikačných tepien. Takže ide e, o taký základný plán pre európsku infraštruktúru na podporu nízkoemisných elektrických vozidel. Na druhej strane e, nemôžeme takisto si dovoliť prehrať e, zápas o batérie. Máme Horizon 2020, máme všetky tie peniaze na to, aby sme vypracovali novú generáciu batérií a na to sú treba dve, potrebné dve veci E, musíme e, jednoducho urobiť ten zásadný krok v oblasti batérií a musíme mať aj e, výrobné kapacity v Európe. Priamo na to sa bude samozrejme rozvíjať dialog s výrobcami a ohľadom podpory. Nemôžeme jednoducho si dovoliť prísť o túto možnosť, e, pokiaľ ide o novú generáciu e, litiových batérií, e, pokiaľ ide o tú súčasnú, no tam sú veľké výrobné kapacity, s ktorými nemôžeme, ktorými nemôžeme konkurovať. My sme samozrejme pripravení dosahovať klimatické ciele, ale musí sa na tom podielať priemysel. A musíme takisto vedieť niektoré veci predpokladať. Ten spalovací motor ako taký zostane, pretože ešte je tam určitý priestor na zlepšovanie. Ale elektrické autonómne prepojené vozidlá, e, samozrejme, e, tie musíme rozvíjať. E, pokiaľ ide o zručnosti pracovníkov, tí, ktorí pracujú v továrniach na spalovacie motory, samozrejme nemajú vedomosti o softvere a hardvere pre elektromobily. A musíme teda pripraviť pracovnú silu a preškoliť ju na tieto účely a to je samozrejme výzva, s tým súvisí e, vyvážený návrh. Ja som o tom dlho rozmýšľal, ako, ako ten e, návrh vypracovať. E, netreba sa pritom príliš ale unáhľovať. Všetky tie návrhy, ktoré sa ocitli na stole, mali problémy a toto je obzvlášť komplikovaný návrh. Pán elektronika. E, prepojenie a financovanie. Vy ste sa pýtali na toto. Budeme mať diskusiu o novej finančnej perspektíve E, snažíme sa zefektívňovať klimatické opatrenia. 20 e, z minulosti na financovanie by malo pokračovať aj v budúcnosti. Máme štruktúrálne fondy na financovanie, máme plán Junckera, e, čoraz viac energetických projektov sa financuje z Junckerovho plánu. Na začiatku boli problémy s energetickou účinnosťou, pokiaľ ide o agregáciu projektov, ale teraz pracujeme na finančných nástrojoch a iniciatívach, máme naďalej CF, ale je jasné, že verejné financie budú e, len malou súčasťou e, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energii, e, efektivit, energetickú efektivitu a prenosové siete. Musí sa na tom podielať súkromný sektor, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje a efektivitu. A e, treba vytvoriť dlhodobú regulačnú stabilitu pre operátorov, aby sme vedeli, kde sa nachádzame a, a že máme 15-ročnú stratégiu napríklad e, dopredu. Keď ju dosiahneme, tak potom môžeme postupovať ďalej. No a vytvoríme určité pravidlá na, e, pre, pre zmluvy, aby aj e, štátna správa mohla efektívnejšie presadzovať cieľe efektivity v jednotlivých projektoch, energetické efektivity v jednotlivých projektoch. A e, Prečo potrebujeme regionálne operačné centrum e, alebo riadiace centrum? Prevádzka prenosovej siete je dnes oveľa viac e, prepojená než v minulosti vzhľadom na obnoviteľné energie a systémy e, sa teda e, prevádzkujú nielen na národnej, ale aj na nadnárodnej regionálnej úrovni. Máme tu princíp dobrovoľnej spolupráce. Ale teraz vidíme, že treba urobiť krok vpred. Máme E, tie centrá, samozrejme, tie nemôžu rozhodovať o všetkom. Ten rozsah e, e, ich pôsobnosti je obmedzený a v podstate ide len o určité rozhodnutia, ale tieto centra budú rozhodovať e, v podstate e, v rádu dní e, podľa konkrétnej situácie. Nemajú teda konkrétnu zodpovednosť. Mohli by však byť zodpovedné napríklad za hrubé zanebanie zodpovednosti a pokiaľ ide o operátorov prenosových e, sietí, takže budú mať určité zodpovednosti. Okrem toho tu bola otázka, pán Tošenovský sa na to pýtal, áno, e, ktorá sa týkala toho, čo sa stane, ak zvýšime e, ciele. Máme ekonomický model na základe e, e, dosahovania určitých e, cieľov nákladovej efektívnosti. My sme si tam namodelovali určité hodnoty, dosiahnutie cieľa 27%. Ak parlament samozrejme zvýši mieru ambícií, tak to bude mať určité dôsledky a bude sa to musieť vyhodnotiť. Ale Pri tom modelovaní budeme musieť zohľadňovať eh, ceny eh, obnoviteľných zdrojov energii, ale nebudú to pravdepodobne tie najaktuálnejšie ceny a práve preto treba aktualizovať eh, tieto ceny na základe posúdenia vplyvu a treba vyhodnotiť rôzne scenáre z hľadiska riadenia. Boli sme to požiadaní, urobíme to ten návrh komisie je na stole, teraz e, sa bude pracovať na pozmeňujúcich návrhoch. E, e, parlament prípadne môže prísť s iniciatívou zvýšiť ciele, takže budeme pracovať na rôznych scenároch, tak aby mal parlament všetky potrebné informácie. My to dáme k dispozícii pánu predsedovi tohto výboru, aby k tomu mali prístup aj ostatné členské štáty. A pokiaľ ide o to vzájomné prepojenie, interkonektivitu, bola tu otázka, čo sa s tým stane. To je vždy zložité, pretože je to cez hraničné povahy, ale niekedy tá situácia je zložitá aj v rámci jednej krajiny. Čo je menej hm, pochopiteľné, ja môžem pochopiť, eh, že sú eh, problémy medzi regionálnou administratívou, napríklad pokiaľ ide o Španielsko, ak sa snaží eh, o prepojenie cez Pirenej buď e, sa to prepojenie musí robiť e, na povrchu alebo e, pod povrchom, alebo napríklad pokiaľ ide o ukladenie káblov v Biskajskom zálive a podobne. Takže toto samozrejme sú problémy alebo synchronizácia baltických, pobalských krajín a napojenie na kontinentálnu sieť, či už smerom na sever No, nordické krajiny alebo e, smerom do Polska. Takže toto nie, nie, nie je jednoduché, ale podľa komisie je to zásadnej povahy a ja urobím všetko možné preto, aby som presvedčil členské e, štáty o tom, že interkonektivita je veľmi dôležitá pre vnútorný trh, e, že umožňuje takisto aj rozvoj Eh, obnoviteľných zdrojov eh, energie a budeme sa snažiť pracovať na dosiahnutí tých 15 a budeme vyhodnocovať eh, dosiahnutý pokrok. Samozrejme, toto je veľmi zložité, je to politická otázka, sme teraz v novej situácii, neviem, čo všetko sa stane. A ja samozrejme sa môžem snažiť ovplyvniť situáciu do určitej miere. Ale e, v každom prípade e, súhlasím s tým, že treba obmedziť e, objem emisie do atmosféry. Potom pán Torvaga, Benito Torvaga sa pýtal na ďalšiu tému. Tu je veľmi jasné, že v minulosti E, keď nastal problém v roku 2009 s plynom, bol prerušený, e, boli prerušené dodávky plynu cez Ukrajinu, tak to bol taký stresový test, e, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok do Európy a, a pokiaľ ide o plyn nakupovaný za európske peniaze o bezpečnosť dodávok plynu na trh s plynom v Európe a E, e, rovnováha medzi, medzi využívaním plynu a elektrickej energie je veľmi dôležitá, pretože sa veľmi investuje do elektrickej energie, obnoviteľných zdrojov, e, energetickej efektivity, prenosovej siete. Takže teraz už vidíme iný vzorec. Najskôr boli veľké investície do infraštruktúry pre plyn, ale teraz je to iné a vidíme aj ako vyzerá ten konkrétny zoznam a uvidíme, aké projekty e, prídu v budúcnosti. V roku 2009 e, sme zakúsili veľkú e, krízu a práve preto treba spustiť potrebné opatrenia a treba vybudovať aj južný koridor, treba sa pozrieť na Izmet a ďalšie pridružené krajiny odkážem e, na to, čo som povedal vo výprojech Júry. E, a e, k tej poslednej otázke, že som plne respektoval kódex správania sa komisie. Pán Kanete, ak dovolíte, mohli by ste mi odpovedať aj k metánu? Áno, k metánu. Tu, ako vidíte, v nariadení o zdieľaní úsilia jeden zo sektorov, ktorý je zakomponovaný polnospodárstvo, tam sú emisie metánu extrémne vysoké. Teda členské štáty vo svojich klimatických plánoch by si mali stanoviť, čo chcú robiť v jednotlivých sektoroch vrátane poľnospodárstva a tiež, čo chcú robiť konkrétne s metánom a komisia to potom vyhodnotí. Týka sa to teda najmä sektora pôsobodárstva. V súčasnosti môžem povedať, že nepracujeme na špecifické stratégii pre metán ani na žiadnej štúdii sa nepracuje, pokiaľ viem. Aspoň teda v našom oddelení, ktoré by sa týkala metánu. Ale bo z klimatických e, plánov členských štátov bude sa zahrňať aj metán. Ale ešte zistím, či to nie je možno spracované v iných e, oddeleniach komisie. Ďakujeme pekne. Teraz e, pristúpime k zoznamu prihlásených rečníkov. Máme ich prihlásených e, e, dosť veľa. Chcem vás preto požiadať, aby ste nehovorili dlhšie ako dve minúty pán Royal. Nech sa páči ako prvý. Dve otázky mám, ak dovolíte, najskôr. Keď hovoríte, že chcete danovo e, vypočítať e, efektívnosť obežených energií a energetickej účinnosti. Chcem sa opýtať, prečo sa komisia rozhodla pre tie čísla, ktoré sú v platnosti teraz. Bola to náhoda, alebo to bolo odôvodnené? Alebo sa vezmú len tak hociaké čísla? Hovoríte, že to chcete prepočítať. E, parlament má svoje čísla, komisia má svoje. Chcem sa opýtať, či to má nejaké dôvody, alebo nie. Ďalej po druhé, navrhujete 10 parkovacích miest pri neobývaných e, budovách, e, aby tam boli nabíjacie stanice. E, keď, dajme tomu, trvá nabitie 30 minút, tak to sa bude vyžadovať potom rýchlo nabíjacie stanice, nie bežné. Potom vaše počty nebudú sedieť, nebude to stáť iba 2500 eur na jednu stanicu, bude to stáť 25 až 30 tisíc eur na jednu takúto stanicu. Chcem sa opýtať, či to teda sedí. Myslím, že Môžeme um, budovať aj také nabíjacie stanice, kde je potrebné nechať auto odparkované 5 hodín, ale podľa mňa by to bol nezmysel. A mimochodom, ak chcete vybudovať tieto rýchlo nabíjacie stanice, tak pri každom super, supermarkete by boli um, tieto stanice v počte 5 a stále by to celkovo tak veľa z hľadiska spotreby elektrického prúdu, ako celkovo spotrebuje daný supermarket v elektrickej energii. Domnievate sa, že to je naozaj dobré riešenie? Ďakujeme. Kolega Kohlíček, náš podpredseda. Ďakujem pekne. Ja mám tých otázok niekoľko. Poprvé, pomalé nabíjanie e, potrebuje 32 amperovú zásuvku, rýchle nabíjanie 64 amperovú zásuvku. V bežných budovách takéto ističenie sú v v mnohých krajinách sa v súčasnosti platí podľa veľkosti ističa, teda je to deštruktívne eh, voči našim systémom ďalej. Eh, nástroj spájame Európu v kontexte plynu. Tu máme smernicu na prepojenie sever-juh. Chcem sa pýtať, ako vnímate šancu na skutočné prepojenie siete v rámci Európskej únie. Ďalej po druhé, emisné ciele. Tie by mali byť nielen stanovené na CO2, ale aj na ďalšie ako napríklad e, tekuté uhlovodíky, PM10 a podobne. E, ďalej nízkoemisné vozidlá, kde sú vodíkové články. V deviatich veľkých mestách Európskej únie sa skúšajú autobusy na vodíkových článkoch. Vy ste to nespomenuli, je to dôležitá vec, pretože tie veterné turbíny, ktoré sa budú e, vypínať, by mohli pritom vyrábať e, vodík a tento vodík by sa mohol používať v vodíkových článkoch. Ďalej emisie CO2 štandardy. Chcem sa opýtať, ako budú stanovené technicky, zatiaľ sa to totiž robí úplne svojvoľne. Ďalej fotovoltaické články tiež veterné elektrárne podľa mňa by sa mala stanoviť za povinnosť e, záložný zdroj, pretože e, vietor nefúka stále, ani slnko stále nesvietí. Bol by som teda rád, e, keby ste sa k tomu vyjadrili. Regionálne bloky, ďalej existuje 16 krajín strednej a východnej Európy, tam je blok na vysokonapäťové vedenie, robia to na základe dobrovoľnosti. Ak to bude robiť nejaký úradník, ktorý do toho nevidí, tak to bude úplná katastrofa a rozpad siete. A ešte v neposlednom rade metán. Ak chcete, aby kravy neprodukovali metán, a to je hlavný zdroj metánu v polospodárstve, tak sme úplne blázni. Takže metán zo skládok, z baní, áno, z čističiek odpadových vod tiež. Mnoho otázok. Tri, toľko otázok v priebehu dvoch minút 10 sekúnd. Ďalší rečník, kolega Blanko López. Gracias, eh, Ďakujem pekne, pán komisár. Pred niekoľkými dňami prezident Trump oznámil svoje rozhodnutie, že sa chce stiahnuť z Parížskej dohody táto hrozba, respektíve táto realita, sa môže vnímať tiež eh, ako príležitosť pre Európsku úniu. Eh, získavame tým možnosť posilniť našu vedúcu pozíciu v dekarbonizácii ekonomiky a tiež v presadzovaní čistej energie, obnoviteľných energií. Pán komisár, možno by ste sa mohli ešte raz vyjadriť k tomu, že je potrebné čo najskôr um, prepracovať zemný balík. Musíme konať naozaj veľmi rýchlo, aby sme dekarbonizovali našu ekonomiku najneskôr do roka 2050. Ja súhlasím s cieľmi komisie, súhlasím aj s e, pozíciou komisie v G7 z oči voči hrozbám Trumpa a konaniu Trumpa. Ak teda neprekročíme rámec toho, čo už komisia navrhla, ak to trošku neurýchlíme z hľadiska batériových technológií, elektromobility a tak ďalej, ak teda nevynaložíme toto doplnkové úsilie, nemyslím si, že sa nám podarí splniť tieto ciele, ktoré všetci zrejme podporujeme. Úloha Európskej komisie v týchto zložitých časoch podľa mňa by mala spočívať v tom, aby sme ešte prekročili pôvodne stanovené ciele, pričom niektoré z nich vychádzali zo štúdií ktoré boli uzavreté ešte pred konferenciou COP21 v Paríži. Takže buďme ambiciózni. Európsky parlament začína hovoriť o návrhoch, ktoré prekračujú rámec pôvodných návrhov komisie, ale naďalej sa tým stanovujú naše pôvodné ciele a síce plniť Parížskú dohodu. Ďakujem pekne. Ďalší je kolega Sean Kelly. Eh, thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán komisár, za vaše podrobné odpovede, tak ako vždy. Nebol som tu úplne na začiatku, bol som totiž na hranekovom stretnutí o lokalizácii energetickej tranzície a v tomto smere sa chcem opýtať pána komisára, čo môže urobiť komisia, čo môžeme urobiť my, aby sme zaistili miestne podpory toho, čo chceme dosiahnuť, pretože bez toho, aby bola podpora na miestnej, lokálnej úrovni, sa nepodarí splniť ciele, ktoré boli stanovené na globálnej úrovni. Ďalej, po druhé, uvedli ste, že môžete revidovať ciele vzhľadom na aktuálne informácie, údaje, ktoré sú k dispozícii, ale tiež ste spomenuli, že budeme musieť v niektorých hľadoch postupovať pomaly. Vzhľadom na lehoty, ktoré sme si stanovili, myslíte si, že postupujeme prirýchlo v snahe plniť lehoty a ne, nechávame dostatok času eh, vládam členských štátov, taktiež samozprávam, aby sa prispôsobili tak, aby sme to ne tlačili na silu len s cieľom, aby sa splnili lehoty bez toho, aby to bolo skutočne naplnené obsahom. To ma trošku znepokojuje. tretia otázka. Spomenuli ste národné akčné plány. Máme európske ciele spolu s národnými cieľmi, ale ako sa to bude hodnotiť? Ako sa stanovia porovnávacie kritériá jednotlivo podľa členských štátov? ako to bude presne fungovať. Ešte raz ďakujem eh, za eh, vaše úsilie, ktoré vy nakladáte. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán Zoriňo. <clears throat> Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Posledné dva dni boli najteplejšie v Bruseli za posledné desaťročie. ročie v e, mojej e, krajine niekoľko faktorov vyprovokovalo obrovskú katastrofu, ktorá spôsobila desiatky úmrtí a zároveň sa e, Spojené štáty rozhodli odstúpiť od klimatickej dohody z Paríža. Preto musí Európa, Európska únia plniť všetky svoje záväzky v rámci tejto zmluvy E, nariadenie o riadení energií, pre ktoré som e, spravodajcom, je toho dôkazom a bude e, toho dôkazom, či to plníme alebo nie. Treba, aby sme skutočne boli v absolútnom súlade so záväzkami z Paríža. V opačnom prípade stratíme všetku dôveryhodnosť v našich politických postojoch ohľadom tejto témy. A to je samozrejme veľmi dôležité e, vzhľadom na naše odhodlenie bojovať e, proti klimatickým zmenám. Myslím, že Európsky parlament e, pôjde týmto smerom a chcem sa spýtať, či môžeme rátať s podporou komisie, aby riadenie energie bolo absolútne v súlade s našimi záväzkami v rámci Parížskej dohody. Ďakujem. yeah. uh, thank you. Ďakujem pekne. Ešte dvaja rečníci sú na mojom zozname. Kolega Turmes. Ďakujeme, Jerži. Myslím si, pán komisár, že test e, európskych záväzkov bude v pondelok. So the, the test for the European Committee teda e, európske záväzky budú otestované v pondelok, keď sa stretnú ministri na to, aby prejednali energetickú účinnosť a legislatívu s tým súvisiacu. Vy ste predniesli veľmi angažovaný prejav v útorok e, ráno. Ja sa nemý, ak sa nemýlim, tak máme nové znenie od malského predsedníctva. Existuje možnosť, že sa podarí získať dohoda v pondelok, ale ešte stále je jedna a veľká krajina, ktorú poznáte najlepšie, teda Španielsko, ktoré nie je na správnej strane, tak povediať, v súčasnosti. Ja som tiež absolvovala rokovania so španielským ministrom a ten sa vyjadril, že e, najväčšia prekážka pre španielskú vládu e, sú štatistiky z Eurostatu. E, mohli by sme uistiť Španielsko, že sa dosiahne pokrok v týchto štatistikách Eurostatu a že by sa podarilo problémy vyriešiť. Ja e, som na tom istom stretnutí ako Sean. Myslím, že sa tým penalizujú aj mestá do veľkej miery hľadiska analytické účinnosti. A ešte ďalšia otázka. Existujú dve línie, ktoré budú potrebné, teda jednak Španielsko, Portugalsko do Francúzska, teda Biskajský, um, to teda ďalej Francúzsko. Ja som sa stretol s odborníkmi a tými hovoria, že um, analýza nákladov a výnosov v prípade týchto dvoch káblov je negatívna, teda trhovo sa to nebude dať odfinancovať. Problém je v tom, že hoci tieto káble by si mohli získať financovanie z nástroje Spájame Európu, zdá sa, že nie je celkom jasné, či táto analýza nákladov a výnosov, ak je negatívna, či získajú prístup k financovaniu a či to podľa vás nie je absurdná situácia. Vytvorili sme tento nástroj Správame Európy, aby sa pomohlo Španielsku a Portugalsku, aby získali prístup k kontinentu, aby sa pomohlo Írsku, aby bolo tiež spojené s kontinentom Myslíte si, že by sa to dalo nejako politicky vyriešiť, teda ten rozpor medzi analýzou nákladov a výnosov a tiež dostupnosťou prostriedkov z nástroja Správame Európu? Ďakujeme pekne, pán kolega. Ja si tiež dovolím položiť otázku. Moja otázka, pán komisár, sa týka nového nastavenia trhu s plynom a bude si to vyžadovať úpravy aj trhu s elektrinou, aj s plynom. Ak sa nech mýlim, začiatkom budúceho alebo roka alebo koncom tohto roka sa to očakáva. V tomto smere, ako sme už viackrát mali možnosť prejednať Vy by ste chceli vyjednať nový právny rámec pre podstatné časti projektu Nord Stream 2. Chcem sa teda konkrétne opýtať, kedy nám dáte možnosť dosiahnuť, aj keď možno ombecenie, aby teda boli k dispozícii vaše právne hodnotenia, na základe ktorých komisia tvrdí, že existujú právne medzery a že Nord Stream 2 nemôže byť plne pokrytý tretím energetickým balíkom. Myslím, že ak ten vyrokovaný nový právny rámec bude akýmkoľvek spôsobom slabší než tretí energetický balík, kde bude to znamenať, že komisia um, nekalo podporuje projekt Nord Stream 2. My to totiž chápeme tak, že ten tretí energetický balík a Nord Stream 2 by mali byť plne pokryté aj tá časť v Baltickom mori, najmä vzhľadom na to, že čiastočne to spadá do územných vôd eh, členských štátov. Teda kompatibilita oboch trhov a tiež tretí energetický balík po všetkých prípadoch v Únii. Nech sa páči, pán komisár. Už sa niekto z kolegov nechce na nič opýtať, preto vám dáme slovo. Ďakujem. Začal by som to poslednou otázkou. Vyžadovala si to rozsiahle diskusie o tom, či tretí energetický balík sa bude vzťahovať aj na offshore parky alebo nie. Ak by sa to dalo jasne vzťahnuť, tak by sme nemali aktuálne problémy, ktoré máme. Vychádzali by sme zo všetkých pravidel veľmi transparentne a nemecký regulačný úrad by to musel plniť. Vtedy, keď sa s tým začalo, išlo o spojný projekt, pretože akcionári eh, pozostávali čiastočne z akcionárov eh, Gazpromu a čiastočne z európskych firiem. Išlo o tzv. komerčný projekt. Eh, právne oddelenie sa však vyjadrilo, že offshore parky nemôžu spadať do tretieho energetického balíka a v prípade plynovodu ktorý má vstup v jednej tretej krajine a výstup v Európskej únii. A preto v súčasnosti robíme dve veci. Poprvé, chceme zaistiť, aby naša legislatíva na trhu s plynom sa dala uplatniť eh, aj na offshore parky, ale na druhej strane žiadame o mandát, aby sme prostredníctvom rokovaní mohli preskúmať eh, v prípade, že sa Nord Stream vybuduje, že bude zodpovedať tretiemu energetickému balíku a že už bude na to vytvorený mandát, aby sa to mohlo posunúť rade a tiež parlamentu na spracovanie usmernení. Ne, nevieme ešte, či sa to podarí schváliť alebo nie. Ale parádny odbor tvrdí, že to nemôže byť postavené na e, právne medzere. Bol by to totiž plynovod, ktorý by nebol nejako regulovaný, e, ktorý by bol príliš e, úzko napojený na ruskú legislatívu. Viete presne, čo si myslím o Nord Streame A V každom prípade e, druhá vec, ktorú robíme teraz na trhu s plynom, je, že sa pozeráme na plynový regulačný rámec. Musíme veľmi opatrne postupovať pri regulovaní trhu s plynom. Pardon, pri regulovaní trhu ako takého, ale trh s plynom e, sa nevyznačuje tými s tými charakteristami. Chceme teda upraviť regulačný rámec. E, konkrétne sa zameriame na otázku, ako aktuálny regulačný rámec bude fungovať e, a nakoľko bude odolný do budúcna a tiež e, sa e, skúmajú spolupráce s všetkými zainteresovanými krajinami a aktérmi. Výsledky štúdie nám potom naznačia, či budeme upravovať nejakú legislatívu tohto regulačného rámca alebo nie. Nebolo to totiž súčasťou pracovného programu Pravdepodobne na to však budeme tiež musieť pamätať. A čo sa týka problémov nabíjacích staníc, tu je jasné, že náš návrh, ktorý sa týka konečných nabíjacích staníc, návrh hovorí o smernici o alternatívnych palivách aj bežné, aj vysokonapäťové napäťové stanice, stanice budú spadať. Jednak je tam e, škála 3,7 e, kW a pri tých vysokonapäťových je tam zhruba 22 kW, počínajúce oba tieto druhy sú zahrnuté do platnej legislatívy. Pán má pravdu. E, je obrovský dopyt po vysokorýchlostných nabíjacích staniciach. Pravdepodobne aktuálna infraštruktúra nebude dostatočná, ale musíme pamätať na budúcnosť. A ak bude dopyt, tak niekto tieto služby bude poskytovať, pretože sa to jednoducho bude vyplácať komerčne. My tvrdíme, že chceme pripraviť predpoklady v prípade, že by niekto chcel, dajme tomu, nabíjať svoje vozidlo doma. To bude väčšina, teda v budovách, kde sú aj parkoviska na, na verejných miestach, tam môžu byť e, oba druhy. Isté, že V prípade bežných nabíjacích straníc e, pri supermarkete e, nenabijete si úplne doplná batériu, nabijete si ju natoľko, aby ste sa vrátili späť domov. Samozrejme je to niečo iné, ako na dielniciach, na rýchlostných cestách, e, kde sú vzdialenosti 400 km e, a viac, tam budú potrebné tie e, rýchlo nabíjacie stanice, aby bolo možné vozidlo nabiť doplna. Isté, že je to zložitý proces. Všetci sa zhodneme na tom, že chceme podporovať elektrickú mobilitu a bez nabíjacích staníc sa to nepodarí. Budeme ich musieť vyvinúť. Zrejme postupným spôsobom s istou mierou podpory aj od únie, aj od členských štátov. Budeme musieť túto infraštruktúru vybudovať. Inak bude veľmi ťažké znižovať naše emisie len tým, že sa znižia ciele CO2. Nepodarí sa to. E, výrobcovia nebudú schopní e, potrebovať sa týmto novým cieľom bez toho, aby významným podielom boli elektrické vozidla na cestách. Ďalšia otázka sa týkala toho, ako sme sa dopracovali k hodnotám tie percentá a vypočítané náklady. Tu sme vychádzali z primárneho modelu, ktorý vyvinula Atenská univerzita, kde prebehli simulácie trhových riešení a vyhodnocovali sa tam a tiež premenné a Vychádzalo sa pritom z najdostupnejších údajov v čase tejto simulácie. Tiež sa vychádzalo z, z údajov komisie a zo zverejnených tabulí komisie. Niektorí poslanci nás upozornili na to, že možno sú nezrovnalosti spojené s touto analýzou nákladov a výnosov, preto sme Um, požiadali, aby sa upravili e, tieto údaje, aby sa to posudilo podľa 30-percentného cieľa energetické účinnosti a obnoviteľných zdrojov, aby sa to posunulo na 35 až 45 Požiadali sme naše oddelenie, aby sa to spracovalo. Pán Blanko Ja som urobil všetko, čo sa dalo v snahe získať kompromis na kolégiu. A dokonca som ešte prekločil rámec toho, čo tvrdila rada. Teda keď parlament e, bude hlasovať definitívne, keď sa to potom posunie do trialógu, budete môcť otestovať, e, ako na tom sme. Ja som však za ambic- najambicioznejšie ciele, ale také, ktoré sú reálne pre priemysel, ktoré nebudú podkopávať konkurenceschopnosť nášho sektora a ktoré budú dôveryhodné. Tiež som osobne presvedčený o tom, že inovácie budú prebiehať o mnoho rýchlejšie eh, než eh, ciele, ktoré si stanovujú politici, pretože dajú sa očakávať obrovské prelomové inovácie, eh, ktoré pomôžu znižiť náklady. Už to samo o sebe bude veľmi konkurencieschopné keď hovoríme o nízkoemisných zredniach, nemám na mysli len elektrické vozidlá, aj vodík. A tiež vodíkové články sú eh, významnou súčasťou tohto procesu. Ďalej otázka pána Turmesa. Pracujeme na tom, aby sme sa dopracovali k novým úštovným pravidlám. Možno už v priebehu júla by sa to mohlo podariť. Ja sa tomu venujem už dlhodobo. Myslím si totiž, že ak kontrakty na energetickú účinnosť sa budú môcť rozvíjať intenzívne, budeme schopní dosiahnuť o mnoho vyššie úrovne energetickej účinnosti v Únii než doteraz. A tiež to otvára obrovské možnosti pre zamestnanosť a rast. Krása projektov a energetickej účinnosti je totiž v tom, že sú to malé projekty, sú hodné aj pre malé stredné podniky, vytvárajú eh, veľa pracovných miest. Eh, tiež eh, pre v teda ďalšia otázka. Ale čo to znamená pre Španielsko? Oslovili ste aj španielskú vládu. Môže sa to teda pozitívne vyriešiť v pondelok? Prosím, kolega, neberte si mikrofón takto svojvoľne. My sme v kontakte s so španskou vládou už rok. Snažíme sa presvedčiť všetkých, aby sa zlepšili usmernenia aby sa to preukázalo ako prínosné. Aby sme e, získali e, nové e, účtovnícke pravidlá čo najskôr, sú tam problémy, ale bojujeme za to. A bola tu ďalšia otázka, v ktorej hovoríte, že niekedy nie sú e, jasné prínosy e, pre e, niektorú časť, ale sú tam dva e, Je to pomerne nákladová prínosov, ale tiež bezpečné zadávky, čo treba zohľadniť. Teda musíme to vyvažiť. Ale máte pravdu, niekedy sú projekty, ktoré treba urobiť a sú isté administratívne obmedzenia, ktoré ich stiažujú. Pán Soreňa. Chcem vyjadriť eh, sústrasť eh, kvôli dramatickej strate ľudských životov v Portugalsku, čo je susedský štát a my trpíme požiarmi a toto sú zdi udalosti, ktoré vám prinášajú smutok a musíme mm, blízko pracovať v prevencii a podpore nás vzájomne a musíme vyjadriť európsku solidaritu aj solidaritu členských štátov a všetci chápeme ťažkú situáciu, v eh, ktorej je Portugalsko a je pravda, že globálne oteplovanie má dopad na naše územie. Um, veľakrát hovoríme, že je to najhorúcejšie leto, ale uh, v stredomorských štátoch na juhu naozaj narastajú teploty a my trpíme dôsledky. Uh, vláda, vládnutie je asi najdôležitejší nástroj, ktorý tu máme a riadenie bude zásadné keď máme národné ciele, e, tak to súvisí s e, riadením a vládou a keď to neplníte, tak e, porušujete záväzky a keď nemáte záväzné ciele, tak je dôležité, aby sme posúdili na akej úrovni členské štáty môžu sa ujať plnenia globálnych cieľov. A tiež máme národné záväzné ciele, ale Predstavte si napríklad, čo sa stane v rámci tých sektorov zdieľania úsilia. Pretože tu máme národné záväzné cieľe, ale v rámci riadenia musíme zabezpečiť, ako dosiahnuť pokrok v rôznych sektoroch, aby sme dosiahli národné cieľe. Takže tá časť, ktorá predstavuje vládu, riadenie je zásadná máme e, t- e, ťažkú dráhu v komisii, pretože najprv bola istá vláda riadenia a bojovali sme za silné riadenie a potom, že pán Turmes aj vy pracujete na riadenie. Ja som si istý, že budeme mať riadenie, ktoré bude v súlade s Parískou dohodou. Riadenie, ako bolo ustanovené, bolo zriadené tak, aby sme zosúladili tie 5-ročné obdobia s um, konečnou dohodou a my sme sa to časnili v inventore a musíme mať eh, za 50 rokov eh, stratégiu dekarbonizácie a to má tiež eh, súvisieť s Parískou dohodou. A som si istý, že to bude zásadný nástroj, pretože aktualizácia integrovaných národných klimatických plánov je v súlade s tým predročným cyklom, ktorý je určený v Parískej dohode a um, ten partnerské hodnotenie bude uh, dobrý nástroj, aby sme zvýšili tieto ambície v čase. Asi to bude extrémne komplikované a všetky tie body a prvky sú komplikované v tej diskusii, ktorú teraz máme a teraz v kompromise v malskom predsedníctve. Niekedy energická efektívnosť znižuje úrovne ambícií a aj v naviacej infraštruktúre určite je zniženie o skoro 90% z toho, čo navrhujeme. No som si istý, že budeme mať e, naredenie o riadení, ktoré bude dosť dôležité a že dokážeme naplniť naše výkaznícke záväzky v Parískej dohode. Thank you very much for... Ďakujem, pán komisár za našu diskusiu, čo je veľmi komplexné a hlboké. Ďakujeme za vaše odpovede a prejavy. A sme si istí, že bude treba ešte ďalšiu schôdzu, ktorá bude tak zaujímavá ako táto. Ďakujem kolegové a ideme na ďalší bod na programe a dovolte mi mm, požiadať kolegov Rubiga, aby ma nahradil, lebo mám ďalšie povinnosti. lebo chápem, že Jaromír, vy nemôžete ma nahradiť. Äh, äh, ešte sa chcem poďakovať äh, komisárovi za to, že umožnil, aby sme dnes ráno viedli tú diskusiu a teraz ideme na ďalší bod a to je bod 15 programu dňa a ide to um, kodex pre európsku elektronickú komunikácie, to je rekodifikácia a budeme mať teraz e, výmenu názorov na túto tému. A 6. februára pani Del Castillo už e, to predlžila a aj 23. marca. Mali sme e, celkom 1700 pozmeňujúcich návrhov a myslím, že to je zaujímavé, že výbory KUT a LIBE tiež sú zúčastnené s viacerými pozmenujúcimi návrhmi a hneď e, e, dám pani Castillo slovo, aby sa vyjadrila. Thank you very much, um, chair. Môžem. No, ďakujem, pán predseda. Začnem hneď e, s tým, že sa budem sústrediť na konkrétne témy, lebo mali sme už možnosť e, v širšom svetle vnímať, koľko znamená táto téma pre Európu, európsku spoločnosť, európsku ekonomiku na všetkých e, úrovniach, aby sme plne využili všetky príležitosti digitálnych technológií. Konektivita je e, súčasťou tohoto príbehu a preto ten návrh prišiel hlavne so zdôraznením tohoto aspektu infraštruktúry, vzhľadom na realitu, že je tu potreba od 400 do 500 miliard eur, aby sme vyvinuli vysokokapacitnú infraštruktúru a tiež to má dopad v regulačnom posudzovaní, ktoré teraz eh, preberáme. A eh, v eh, rámci toho sa investuje do vysokokapacitných sietí a v tomto zmysle sa tiež e, sa tým podporuje rýchly rozvoj elektrických elektronickej komunikácie. Chcem vám len pripomenúť, e, v akom sme kontexte a hlavné cieľe, ktorými by sme sa mali snažiť prispieť k tomuto naredeniu. Musím povedať, e, že vám ďakujem všetkým zúčastneným e, počnú s e, kolegami tieňovými spravodajcami a ja myslím, že všetci z nich e, prispievajú veľmi pozitívne a pozitívnym postojom, čo je nevyhnutné v takomto procese. ktorí nám vždy dávajú inteligentné a zaujímavé návrhy a môžeme sa viac menej zhodnúť, ale Musím povedať, že všetko z toho bolo naozaj zaujímavé. Musím povedať, že technický tím, teda ľudia z našich úradov, z našich e, skupín a aj sekretariáta Vitre pripravujú výbornú prácu a to chcem zúrazniť. Teraz vás budem informovať o niektorých hlavných aspektoch situácie, ktorú teraz máme. V prvom rade e, sme mali harmonogram, kde to bolo naplánované na 11. júla a Inko hlasovalo 22. júna a Inko požiadalo aby sa to odložilo, pretože nedokázali to urobiť na čas a teda nakoniec je situácia taká, že INKO bude hlasovať 4. septembra a my budeme hlasovať 11. septembra. To veľa neznamená v tej veci, že kedy sa musíme pokúsiť to dokončiť, lebo medzi tým bude leto a potom musíme um, mať uh, konečné rozhodnutia pred uh, letnými prázdninami. Takže mm, máme načasované poslednú schôdzu tieňových spravodajcov na 11. júla a máme ďalšiu tento týždeň, mali sme ďalšiu tento týždeň a taká situácia. Aký pokrok sme zaznamenali? Zaznamenali sme kľúčový pokrok v oblasti spektra, to je bez pochyby. Máme dosť eh, konzistentný predbežný kompromis Takže, tak povedať, kompromis. A to je najdôležitejšie spolu s, aj s prístupom. Máme tiež dohodu na definícii e, vysokokapacitných sietí, čo je veľmi dôležité, veľmi dôležitý aspekt, pretože e, presne tá predstava, kam sa chceme uberať. A keď máme túto definíciu, musíme to byť konzistentný s tou definíciou, keď chceme debatovať o prístupe, o prístupe ku konkrétnym opatreniam. Pretože môžeme mať dobrú definíciu o vysokokapacitných sieťach, ale ak nemáme potrebné nástroje, aby sme presadzovali e, toto nariadenie, aby sme pritiahli investície a ak by sme, aby sme dali e, predvydateľnosť a istotu. A teraz keď e, je tu takýto kompromisný pozmeňujúci návrh, tak sa zamerávame na prístup. Čo sa týka prístupu, je tu viacero vecí, ktoré debatujeme od modelu spolinvestície a stupňa alebo miery, do akej sily chceme použiť tento nástroj, aby sme stimulovali budovanie vysokokapacitných sietí, pretože to s tým súvisí. Alebo máme symetrické záväzky, alebo máme viacero vecí, vrátanie možností, ako zaobchádzať s tými nekonkurenčnými oligopolnými e, situáciami, ktoré môžu vzniknúť. Čo teraz nie je problém v Európe, možno je to problém v nejakom konkrétnom štáte alebo riziko v konkrétnom štáte. A Teraz chcem, budeme pokračovať s tieňovými a s nimi som v blízkom kontakte, no e, keď mám túto príležitosť vo výbore, budem brať na vedomie všetko, čo poviete a všetko, čo môžete povedať tu, bude privítané, aby sme mohli posúdiť, ako to zosúľadiť s tým všeobecným prístupom, ktorý máme. Srdečná vďaka ďalej za SAD na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Spravodajkyňa to e, veľmi dobre uviedla, pani Castillo. Možno len niečo dodám. Chcem poďakovať aj za to, že postupujeme rýchlo, rada je možno trocha pomalšia. Takže my využijeme ten ďalší čas, e, ktorý máme aj v našom výbore. Bolo vyše tisíc pozmenujúcich návrhov vo výbore. To ukazuje aktívny prístup a určite to povedie k výsledku, o ktorý nám ide nám ide o digitálnu infraštruktúru, aby bola možná v Európe táto ekonomika údajov um, a, a e, e, pracujeme samozrejme uh, bežným spôsobom, ale nielen to chceme dosiahnuť uh, aj niečo viac, aby sa zvýšili investície do vysokokapacitných sietí a Zaoberáme sa aj otázkami, ktoré sú e, dôležité pre investície do spektra a obchodné modely a prístup. E, trhy tie už e, existujú, investície sú poháňané konkurenciou, schopnosťou, je tu dopyt, určitý vyše 20 rôznych návrhov a pokiaľ o digitalizáciu, bude ten dopyt aj naďalej, 5G a podobne. V týchto sieťach e, vidíme e, veľkú prevádzku, takže ja nie som až tak e, skeptická, pokiaľ ide o dopyt v týchto infraštruktúrach, ale my to musíme vnímať ako politici. Európa by sa nemohla digitálne rozdeliť ešte viac. Naopak, celá Európa by mala byť využívaná ako digitálny trh a digitálna platforma pre elektronickú štátnu správu, zdravotnícke služby a nové e, modely podnikania. Pre nás ako podnikov, politikov je toto dôležité a dôležité vnímať to takto, aby sa nevytvárali tie digitálne rozdiely. Teraz je e, teda e, lopička na strane Inka. Každý by mal mať e, za rozumnú cenu e, prístup k rozsiahlému pripomeniu a pripojeniu. Tento balík je teda pre všetkých, nielen pre inovatívnych investorov, ale pre všetkých. Na záver teda poviem, že sa e, táto práca uberá dobrým smerom. Treba e, trh regulovať, aby bol konkurencieschopný a nebol opäť monopolizovaný potom, ako skončíme túto činnosť. Eh, Srdečná vďaka, kompon na 3 a ďalej za EKR, Evžen Tošenovský. Ďakujem, ja... Ďakujem, ja nadviažem na to, čo už sa tu povedalo skutočne. Eh, ten kódex eh, je obrovský balík, ktorý je veľmi dôležitý, prináši ale aj veľkú zodpovednosť, pretože sa pohybujeme vo veľmi rýchlo sa rozvíjajúcom trhu asi e, sa nedá ani zrátať ten objem financií, ktorý to predstavuje. A preto som veľmi rád, že v rámci kompromisu máme skutočne veľmi otvorenú diskusiu a e, veľmi oceňujem prácu kolegyne Pilar de Castillo za to, ako vedie a zohľadňuje všetky návrhy, ktoré prichádzajú, už len ten tok, to obrovské množstvo pozmeňujúcich návrhov svedčí o tom, ako zložitý ten, aký zložitý ten problém je. Oceňujem aj to, ako sa nám darí riešiť a aj pani e, Pilán, ako sa darí riešiť režim vysokokapacitných sietí a e, rovnako dôležitá oblasť je oblasť regulácie prístupov, ktorý teraz rokujeme. Opäť e, veľmi komplikované prostredie E, ja sa veľmi zhodujem s pani spravodajkyňou vo väčšine oblasti. Ja som rád, že sa dali tie e, riešenia poslať dopredu, ale v niektorých prípadoch máme predsa len e, trocha odlišné názory, napríklad pokiaľ ide o double to znamená veto proti nápravným opatreniam národných regulátorov. Druhou oblasťou je spektrum, kde stále si treba uvedomiť, že je 28 trhov, ktoré sa od seba veľmi líšia a je to spôsobené aj rozdielnou situáciou na jednotlivých týchto trhoch, ale verím tomu, že v kódexe toto budeme schopní zvládnuť. A posledná pripomienka sa týka prieniku s nariadením BEREK. Ďakujem veľmi pekne pani kolegyni za to, ako e, sa jej darí podstate udržiavať tieto oba spisy vo vzájomnom prepojení. Musí sa to robiť spoločne, nemôže sa to rozdeliť a musí e, byť jednoducho konzistentný návrh týchto e, dvoch e, spisov ohľadom týchto dvoch spisov, takže ide nám o to, aby sme to aj maximálne časovo zladili a 11. septembra, to je ten termín, ktorým počítame, aby obidve tieto legislatívne normy sa prijímali spoločne, tak aby e, sme boli konzistentní, pokiaľ ide o tieto materiály. Ešte raz chcem poďakovať pani e, Pilatika Stýďová a verím, že sa podarí skutočne pripraviť veľmi dobrý návrh. Ďakujem. Eh, Ďakujeme pekne, Evžen, ďalej za LD. Kaja Kalas. Ďakujem. Ďakujem pani spravodajkyni za vykonanú prácu na tejto správe. Je to skutočne veľký spis a bolo tam veľa pozmenujúcich návrhov, takže eh, sa chcem zamerať na eh, pozmenujúce návrhy. Spektrum tam sa tie názory skupiny až tak nelíšia. Treba poskytnúť e, a vytvoriť jednotnú politiku spektra a vytvoriť určitú mieru istotu pre držiteľov licencií pre spektrum minimum, minimum 25 rokov. E, to by sa malo stredno, no, preskúpať v strednodobej perspektíve, aby sa maximalizovalo využitie spektra vzhľadom na technologické inovácie E, rámec pre prístup, toto je pomerne dôležitá téma a kompromisy nepostupovali až tak rýchlo v tomto smere. Niekoľkokrát som povedala, že by sme nemali mať e, e, oddelenú kapitolu pre vysokokapacitnú sieť a ten koniec roku 2025, takže E, oddelené ustanovenia by možno nezapadali do toho kontextu, e, pokiaľ ide o mieru e, toho malobchodu, ako to analizuje komisia. Myslím, že to je správne. Nemali by, nemalo by sa od regulátorov požadovať, aby regulovali malé a stredné podniky a pokiaľ ide o E, e, investície na, do strednej východnej Európy a dereguláciu. Obávam sa, že tam by mohlo nastať e, riziko um, um, oligopolisu. Takže pokiaľ ide o definíciu služieb, ja uh, som pochopila, že uh, ich uh, spravodajkynia nechce pozmeňovať, je však zodpovedné za definície, takže to treba ešte vyhodnotiť. A napokon e, návrh komisie e, e, návrh komisie si myslím, že ehm, ešte mm, nevyriešil úplne situáciu pre e, telekomy a práve preto predkladám e, pozmenujúce návrhy. Ja si myslím, že by bola chyba, keby sme v tomto prípade neurobili potrebné kroky, ktoré sú potrebné pre e, spotrebiteľov aj spoločnosti. Takže to je zatiaľ všetko a ďakujem za spoluprácu. Äh. Ďakujeme pekne. Kolega Raymond nie je prítomný, preto teraz dáme slovo za FDD Davimu hovorili, nech sa páči. Eh, Ďakujem, pán predseda. Naše pozmeňujúce návrhy sa oberajú smerom eh, s, podporovať eh, spolu konkurenciu jednak v infraštruktúrach a jednak v službách. Som presvedčený, že by sme sa mali vždy zameriavať na občana ako takého a len skutočná konkurencia e, privodí aj e, potrebné investície na dosiahnutie z cieľov e, konektivity v Európe. Dnes len 40 európskych občanov vo vidieckých oblastiach má prístup k pripojeniu na internet. Ja si myslím, že tento prístup je základným právom občanov treba zabezpečiť prístup k širokopásmovému pripojeniu aj vo vedeckých oblastiach. Niektoré návrhy Európskej komisie kladú väčšie nároky na národných e, regulátorov, ako je to e, zakotvené v pereku, pokiaľ ide o verejné inštitúcie. A e, ide o to, aby sa obmedzil vplyv monopolov na trhu. Ide o to, aby národné orgány mohli podporovať najmä záujmy občanov treba využiť eh, na tento cieľ všetky dostupné eh, nástroje. A, takže eh, pokiaľ ide o povinnosť zabezpečiť prístup, týka sa to fyzického prístupu a to musí byť vždy to, čo stojí na prvom mieste a musí sa, musia sa preto zabezpečiť potrebné nástroje. Okrem toho si treba e, stanovovať e, väčšie ambície a treba lepšie riadiť spektrum v záujme európskych občanov. My e, vieme, ako bude postupovať rada v rámci trialógu. Treba, aby sme ako parlament zaujali jednoznačný postoj, aby neboli malí a strední operátori zo spektra vylúčení. Parlament môže zaujať oveľa ambicioznejšie E, stanoviska než e, pri hlasovaní v 11. septembra tak, aby v nasledujúcom desaťročí sektor telekomunikácií vychádzal z konkurencie, schopno, z konkurencie, ktorá je udržateľná a ktorá zohľadňuje potreby občanov. Sama komisia vo svojom posúdení vplyvu e, hovorí o konkurencii e, ako o zásadnom faktore e, pre rozhodovanie o investíciách. Treba, aby e, všetci európsky občania e, mali e, prístup k týmto infraštruktúram, či už sú pené alebo mobilné. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Nevidím, že by sa nikto ďalší hlásil o slovo. Dám preto slovo zásobcovi komisie, konkrétne Vesa Tereve. Ďakujem, pán predseda. Ja by som v prvom rade chcel výboru poblahoželať uh, k vykonanému pokroku, uh, pokiaľ ide o tento veľmi zložitý, veľmi komplexný spis. Ja by som zvlášť chcel poukázať na spektrum. Tu veľmi vítame, že tie názory, tak ako to vnímame my, E, sa zbližujú. E, to znamená, že názory tohto e, výboru sú veľmi v súlade s tým, ako vnímame veci. My na komisii a tie pozmeňujúce návrhy pomáhajú objasniť text, ktorý komisia predložila a posilňujú niektoré kľúčové princípy. Bol tu konkrétny bod ohľadom diskusie o spektre, o tom, hovorila pani Kalas a e, týkalo sa to trvania licencií. Samozrejme, my vítame, že parlament má tiež e, podobnú ambíciu ako komisia poskytnúť e, právnu istotu pre investorov a investície do bezrútových sietí. To je o to dôležitejšie, ešte dôležitejšie než v minulosti, pri e, zavádzaní sieti 5G, tie sú veľmi náročné a vyžadujú veľké investície. Ešte a zdá pár slov o strednodobom preskúmaní. Ja chápem, že čím je dlhšie trvanie licencie, tým dôležitejšie je, aby boli nástroje pre orgány, e, aby tieto mohli zasiahnuť, ak niečo nefunguje dobre. Domnievame sa, že v našom návrhu sú mechanizmy na riešenie týchto problémov, určite ich možno ešte posilniť. E, v tom plne súhlasím s vami. Pokiaľ ide o strednodobé preskúmanie ako také, možno by sme mali trocha pouvažovať o tom, e, aby sme nevytvorili systém, ktorý v praxi možno vytvára určitú neistotu E, pokiaľ ide o súčasnú situáciu, e, licencie má, trvajú 15 až 20 rokov a ten súčasný mechanizmus e, nebráni orgánom ten systém riadiť a riadiť ho uspokojivo. Toto je azda teda jeden bod, na ktorý chcem poukázať. A pokiaľ ide o prístup, samozrejme vítame vykonaný pokrok. V tomto smere chápeme, že diskusie o definícii e, vysokokapacitných sietí sa posunuli smerom, ktorý sa nevzdialuje príliš od e, názoru komisie. Vysokokapacitná sieť podľa nás a jej definícia by mala byť dostatočne ambiciózna a odráž, mala by odrážať potreby e, konektivity v nasledujúcich rokoch to bol východiskový bod aj pre komisiu pri ehm, vytváraní definície a vidíme, že podobného názoru sú teraz aj členovia výboru. Zároveň budeme musieť pamätať aj na to, že vysokokapacitné siete nie sú len poskytované ehm, fixnými ehm, sieťami eh, a 5G, bezdrôtové siete eh, sú čoraz dôležitejšie pri vytváraní týchto vysokokapacitných infraštruktúr. To treba takisto zohľadňovať. A pokiaľ ide o otázku regulácie trhu a poskytovania dostatočných zábezpek pre konkurenciu a pre investície, Vždy som veril v konkurenciu a preto, a zbarili sme, a preto sme založili e, návrh na existujúcom na e, rámci SMP. Toto sa ukázalo ako veľmi dobrý rámec na riešenie celého radu trhov, e, trhových problémov a problémov v rámci konkurencie. A preto nemá, e, nie je potrebné odkláňať sa od toho podľa názo, nášho názoru. Hm, ide o to, aby sme riešili nedostatok e, alebo nedostatočné zavádzanie vysokokapacitných sietí a e, zavádzanie sietí v náročnejších oblastiach, tak aby sa nevytvárala táto digitálna priepasť, o ktorej sa tu hovorilo. Takže v našom e, návrhu je zabudované e, stimulovanie zavádzania týchto vysokorýchlostných sietí a to je dôležité, aby sa, je dôležité, aby sa to tam zachovalo. Nariadenie by malo byť založené na e, primeranej analýze trhu Niekedy ide o veľmi obmedzené geografické oblasti, ale ide no, v zásade o to, aby koncoví používateľia na týchto trhoch mali užitok z konkurenčných služieb. Treba však zdôrazniť jednu vec, na to chcem poukázať. E, určité nedorozumenie možno nastalo. A pokiaľ ide o maloobchodné trhu a analýzu SMP, to nebolo súčasťou nášho návrhu je dôležité toto zdôrazniť. A ešte je dôležité e, hovoriť aj o pravidlách pre symetrické nápravné opatrenia. Sú časti sietí, o ktorých vieme, že ekonomicky a prakticky e, nie sú replikovateľné. E, potrebujeme symetrickú e, reguláciu, ale zároveň treba stanoviť určité limity pre takúto reguláciu. Nechceme totiž, aby sa e, odstránili stimuli pre malých operátorov a nových investorov do e, optických káblov mm, aby sa obmedzili nové investície a investície do nových sietí. Takže ja by som chcel ešte raz poďakovať eh, za ten pokrok, ktorý eh, ste umožnili a som si istý, že eh, v septembri sa dočkáme veľmi dobrých výsledkov od parlamentu a my ako komisia sme samozrejme vždy k dispozícii mm, pre spoluprácu. Ďakujeme veľmi pekne. Pilar, Pilar del Castillo ešte na záver. A ja by som sa chcela poďakovať komisii za ochotu, spoluprácu, za ústretový prístup, snaj hľadať e, spoločné riešenia. Veľmi si ceníme, že je tu takáto ochota. Ako som už povedala v úvode, beriem na vedomie všetko, čo kolegovia spomenuli. Som si istá, že sa nám podarí splniť očakávania a že skutočne budeme schopní poskytnúť všetku konektivitu, všetko to prepojenie, ktoré je potrebné v Európe týchto časoch v globálnych dimenziách. Ďakujem pekne. Pilar. Hlasovanie prebehne vo výbore ITRE 11. septembra. Ako už Pilar uviedla, IMKO ešte má čas to prejednať. Ďalej nasleduje ďalší bod. Ide o orgán Európskej regulátorov pre elektronické komunikácie. Spravodajcom je Evžen Tošinovský. Máme celkovo 441 pozmeňovacích návrhov predložených a tiež bol vypracovaný balík kompromisných návrhov, ktoré pokryjú všetky aspekty e, tejto témy, preto sa obraciam na spravodajcu, aby nám priblížil svoju pozíciu. Evžen, nech sa páči, ďakujem. V prvé řade ja bych... E, Najskôr by som E, chcel poďakovať všetkým kolegom, tedeným spravodajcom za skutočnú spoločnú prácu. Priestor totiž, ktorý máme k dispozícii, e, pričom celý proces nebol jednoduchý a dokazuje to aj množstvo pozmiacich návrhov. Jednaní prebehlo niekoľko, ceníme si veľmi tento otvorený prístup a diskusie. Predpokladáme, že spoločné hlasovanie, tak ako som už spomenul, prebehne 11. septembra. Z toho sme e, e, vychádzali na celý čas. Je to snaha čo najväčšieho zladenia týchto dvoch správ. Chcel by som spomenúť možno niektoré základné prvky, na ktorých bude parlamentný kompromis založený a celá ich správa bude takto postavená nakoniec. Všetci sa zhodneme, že je potrebné zlepšiť efektívniť koordináciu národných regulačných orgánov, teda aby bola zaistená vyššia konzistentnosť regulácie v celej EÚ. A na druhej strane máme skúsenosti s veľmi dobrou prácou Bereku v súčasnej štruktúre. Myslím si, že Teresa Bereka aj tu v parlamente si vydobil veľmi dobrú pozíciu a sa stáva uznávaný odborný názor v tom, ako sa stával k niektorým témam, ktoré súviseli s reguláciou. Teda základná otázka, či by sa mal zlúčiť BEREK a podporný orgán BEREKu do jednej agentúry, tak ako tam navrhla komisia alebo či, sa malo, či by sa malo vychádzať z tej súčasnej duálnej institucionálnej štruktúry, ktorá sa osvedčila a získala si veľmi dobré renomé. Tiež som rád, že sa podarilo získať väčšinu pre zachovať istú duálnu štruktúru ktorú však musíme posilniť v rámci súčasných skúseností a stavov. <clears throat> Pokiaľ ide o samotné zruženie európskych telekomunikačných regulátorov BEREK, tu v podstate upgradujeme jeho postavenie, po novom by mal mať právnu subjektivitu, týmto dodržiavame pozíciu parlamentu, ktorá vychádza z jednania z dobrej spolupráce v rámci kódexu E, tu je Bereku presúdená nová právomoc e, vydávať právne záväzné rozhodnutia a preto e, vlastne ozrkadlujeme v návrhu Bereku aj túto skutočnosť. Naďalej platí otázka, či by Berek mal mať dispozícii aj odvolací senát, Board of Appeal. Táto otázka je stále otvorená. Verím, že dnes na schôdzu deňových spravodajcov sa nám podarí to vyriešiť. Nepovažujem to za nejaký zásadný problém. Čo sa týka kompromisu, zefektívnili sa pravidlá aj čo sa týka um, fungovania kancelárie Bereku. Je tu viacero užitočných vylepšení, najmä pre um, úrad Bereku, založené na spoločnom prístupe k decentralizovaným agentúram skutočnosť, že úrad Bereku je agentúrou Európskej únie, sa zdôrazňuje v plnom názvu Európskej agentúry pre podporu regulátorov v elektronických komunikáciách. A tento záväzný názov Berek Office by mal byť zachovaný. E, čo sa týka ďalšieho fungovania zhodujeme sa na tom, že úloha Európskeho parlamentu, ktorú chcela komisia obmedziť, by mala byť zachovaná do budúcna. Berek bude mať teraz na stole teda nový súbor úloh, vyplývajú to najmä z roamingu, z kódexu a preto sme pripravení aj toto plne zapracovať. Snažili sme sa ísť cestou všeobecného odkazu na ďalšie právne predpisy Európskej únie, aby nebolo potrebné toto nariadenie neustále meniť a odkazovať sa na niečo ďalšie. Súčasne si uvedomujeme, že objem nových úloh je relatívne veľký, trh sa môže e, dosť zásadne meniť. Preto však chceme posilniť aj revizné klauzuly komisie, aby po 5 rokoch mala vyhodnotiť, či tá upgradovaná duálna štruktúra je skutočne funkčná, alebo či sú potrebné nejaké zmeny. Nové úlohy pre BEREK znamenajú automaticky vyššie nároky podpory pre úrad Bereku a tiež zohľadňujeme aj potrebu posilniť počet zamestnancov zhruba 40 až 45. Ešte posledná poznámka. Dovolím si povedať, že veľmi pozitívne som vnímala reakciu dezignovanej komisárky pani Gabriel z hľadiska veľmi reálneho prístupu a flexibility v tejto oblasti. Ďakujem ešte raz za vynikajúcu spoluprácu a teším sa na spoluprácu ďalšiu s tenevými spravodajcami aj do budúcna. Verím, že sa nám podarí uzavrieť celú túto tému zdarne. Ďakujeme pekne, Evžen. Ďalej by nasledoval pán Karinš za EPP, ale musel sa ospravedlniť. Ja teda, ak dovolíte, e, v rýchlosti prečítam e, to, čo napísal kolegovia. Najskôr chcem poďakovať spravodajcovi pánovi Tošinovskému a teňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu na správe. Skutočná otázka sa netýka formy bereku, ale jeho funkčnosti. Nemali by sme stratiť z ohľadu to, čo je skutočne potrebné, keď prejednávame formu orgánu, ktorý má zaistiť, e, aby ciele, ktoré sa stanovia e, v relevantnej legislatíve, aby sa dosiahli. Moje obavy súvisia s tým, že nová štruktúra by zvýšila byrokraciu. Mali by sme na miesto dohľadať možnosti, ako existujúce Funkčné štruktúry by sa mohli zlepšiť. Nová agentúra pre elektronickú komunikáciu nebude nápravou toho, ako zlepšiť fragmentáciu na trhu v digitálnom trhu a, a zjednotiť to. Vďaka novému kódexu, novej nari- novému nariadeniu, tak fungovanie Bereku je v kompetentných rukách a preto je mimoriadne dôležité zajistiť, aby nové e, povinnosti, zodpovednosti boli súčasťou e, nových úvah o rozpočte úradu Bereku a ďalších zdrojoch. Ešte jedno stretnutie tieňových spravodajcov je naplánované. Podarilo sa nám dosiahnuť hlavnú dohodu o najpalčivejších témach a zdá sa, že dohoda bude vyvážená medzi novou agentúrou a aktuálnym stavom. Domnívam sa, že aktuálna dohoda, ktorá bola dosiahnutá na úrovni tieňových spravodajcov, je vyvážená a že sa podarí splniť väčšinu očakávaní. Ďakujem za spoluprácu a, a prístup spravodajcu. To je teda vystúpenie pána Kariša a teraz za SAD pani Krell. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcela by som sa aj ja pripojiť blahoželaniam spravodajcovi. Myslím si, že to bola zaujímavá spolupráca. Z počiatku e, to však bolo dosť ťažké, pretože pozície boli dosť delené. Moja politická skupina a ja osobne sme sa domnievali, že návrh komisie bol dobrý, aby sa zrušila tá dvojitá štruktúra, aby sa zaviedla efektívnejšia a plnopravá agentúra po mnohých rokovaniach aj s Berekom, aj s národnými orgánmi, aj tie spravodajcami e, museli skonštatovať, že si to ne, nezískalo väčšinou podporu tu v parlamente a preto som sa vyjadrila, že sa budeme musieť pokúsiť s dostupnými nástrojmi zajistiť čo najvyššiu efektívnosť funkčnosti Myslím si, že spravodajca to už uviedol. Ja považujem za mimoriadne dôležité, aby Berek síce zachoval tú dvojitú štruktúru, ale aby vznikol z neho právny subjekt, a, a, tak aby mohol rozhodovať aj právne záväzne. Myslím si, že to je veľmi významný krok z hľadiska naplňania vnútorného trhu v digitálnych službách a, a komisia e, by to potom mohla aj následne osúhlasiť. Tiež považujem za dôležité, že sme e, dosiahli silnejšiu kontinuitu z hľadiska e, pôsobenia predsedu, že sa to predlžuje na dva roky. Myslím si, že sa to uberá správnym smerom, podobne ako aj v iných agentúrach to bude stanovené v takéto dĺžke. Veľmi ma teší, že back Office v budúcnosti už sa nebude venovať len administratívnym otázkam, že sa bude venovať aj obsahovej práci a že tým sa tým poskutne podpora aj malým členským štátom. To chcem mm, mimoriadne vyzvihnúť. Dúfam, že sa nám podarí získať aj väčší rozpočet a že aj počet pracovníkov v Berek Office sa bude môcť navýšiť na poslednej schôdzi tým spravodajcov verím, že sa nám podarí dotiahnuť do konca tento kompromis a že potom následne sa to podporí hlasovaním vo výbore. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalej nasleduje za ALD pani Kalas, nech sa páči. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za prácu, ktorú odviedol. Teším ma, že ste zohľadnili niektoré pozmeňujúce návrhy ALDE, ako napríklad, aby Berek spolupracovala s orgánmi na ochranu spotrebiteľa, aby sa a, tiež podporila výmena informácií medzi jednotlivými regulačnými orgánmi a tiež, aby vzniklo, jej, vzniklo jednotné miesto kontaktu. Tiež ma teší, že v kompromisoch získal Berek štatút právneho subjektu, aby mohol prijímať právne záväzné rozhodnutie, ako sme osúhlasili v kódexe je potrebné e, zaistiť e, takéto rozhodovacie právomoci Bereku. Je mi však ľúto, že rokovania o tejto téme sa nesprávne zameriavali na e, práve vytvorenie tejto jednej obrovskej agentúry. Nám, liberálom, sa nepáči príliš veľká administratívna záťaž, podporujeme skôr efektívnosť. Domnievame sa, že táto dvojitá štruktúra medzi Berekom a úradom Bereku práve stelesňuje takúto zložitú administratívu Nevidíme to v žiadnych iných sektoroch, pretože je to neefektívne a spôsobuje to zdvojenie rozhodovania. To, že sme vytvorili e, subjekt e, právnej zodpovednosti, môžeme to nazvať akokoľvek. Právny odbor nám hovorí, či už ide agentúru, e, rozhodovací orgán, ak má subjekt právnické osoby, tak je to v podstate agentúra. Ten namiesto toho, aby sme vytvorili jeden subjekt, právne rozhodovanie, vytvorili sme teraz dva takéto subjekty teda nechápem celkom, eh, prečo eh, to bola snaha vytvoriť dva takéto orgány. Ehm, podľa nás by bolo pragmatickejším riešením zlúčiť to do jedného orgánu, ale kompromisy sú už vo svojej povahe také, že nemôžu plne uspokojiť všetkých. Takže ďakujem ešte raz za spoluprácu a teším sa na uzavretie eh, tejto témy čo najskôr. Ďakujeme pekne boli tenevi spravodajcovia. Chce sa ešte niekto, prosím, vyjadriť? Ak nie, tak opäť sa obraciam na Európsku komisiu. Opäť Besa Tereve. Ako viete, máte celkovo 3 minúty, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Máme my e, s veľkým zaujímavom sme sledovali diskusiu o tejto téme a vieme, že sú ťažkosti, čo mali viacerí ľudia, aby dohodli to, čo, aby súhlasili s tým, čo predložila komisia a preto samozrejme chápem tiež, prečo ten kompromis vyzerá tak, ako teraz vyzerá. Mm, ešte pár veci. Samozrejme vítame, že výboru sa domnievame, že BEREK by malo mať právnu subjektivitu. Toto je dôležité. Keď bude mať eh, BEREK eh, viac úloh a, a hlavne právne záväzné rozhodovacie právomoci, tiež je to dôležité, aby sa posilnila zodpovednosť a transparentnosť tohto orgánu. Toto vítame. A zároveň sú veci, ktoré ľutujeme a ľutujeme, že sme dospeli k záveru, že mm, struktúra štruktúra je lepšia ako jediná štruktúra, ktorú komisia predlžila. Domňame sa, že toto vytvára nepotrebnú byrokraciu a neprináša tú efektivnosť, ktorú BREK by priniesol v budúcnosti pri riešení dodatočných úloh. Teraz e, k úlohe úradu Barek e, vítame všetky zosledenia s terajším prístupom a no, zároveň ľutujeme, že je úloha personálu úradu Berek e, obmedzená na terajšiu činnosť a to je podporovať činnosti Berek. Čo samozrejme je dôležité, ale bolo by dobré, keby Berek mal personál, ktorý by tiež e, sa zapájal do práce na obsahu a podstate. A toto je tiež dôležité v budúcnosti, ak dostane Berek viac úloh. Ak Berek bude pracovať tak, ako teraz, samozrejme robí výbornú prácu, ale e, veľ, e, mi to obmedzuje možnosť malých regulátorov e, súčasňovať sa na tej práci a keď sa pozrieme na expertnú skupinu, kde sa e, robí tá ozajstná práca v teréne, tak e, tejto domino tejto je pár regulátorov a vidíme napríklad, že teraz je 17 regulátorov, ktorí nezdieľajú žiadne z tých expertných pracovných skupín breku. Preto je bolo dobré, keď sme mali agentúru, to je jednu štruktúru, ktorá tiež e, by mala poskytnutú podporu pre ozajstnú e, prácu breku. Ďakujem pekne, ako viete, tiež e, je tu rozpráva v rozpočtovom výbore o tom, ako môžeme zosladiť Beregesa a Enisa pre lepšiu komunikáciu, pretože keď e, chceme lepšiu komunikáciu mm, pre digitálny spoločný trh, e, tak práca týchto troch agentúr by mala byť e, zosladená. Teraz pán Tošinovský, ja už máte slovo. Ďakujem ešte jednou veľmi. Ďakujem ešte raz. Sa chcem poďakovať kolegom tieňovým spravodajcom. Veľmi si vážim to, ako tomu pristupovali, pretože nájsť eh, spoločnú reč vôbec nebolo jednoduché. Nadvežujem na to, čo povedala pani Kráľov. Veľmi si vážim eh, ten jej prístup pri hľadaní najrozumnejšej cesty. Myslím, že sa to podarilo naozaj spojiť eh, niekoľko veľmi zložitých názorov na to riešenie. nevždy sa súdržím s tým, že tento návrh e, bude znamenať e, zvýšenie zbytočnej byrokracie. My sme sa práve snažili tomu e, vychádzať z fungujúceho stavu Berku a som presvedčený, že by sme nemali len tak prevracať to, čo dobre vychádzalo zo skúsenosti národných regulátorov. Preto rozumiem komisii, rozumiem komisii, sme po 5 rokoch zahrali mechanizmus e, posúdenia, pretože IKOR bude prechádzať tým vývojom a len tak modelovať do budúcnosti čo sa v tomto obrovskom e, trhu, ktorý sa veľmi dynamicky rozvíja, sa odohrá. Chcem ešte raz e, poďakovať a verím, že tie návrhy uzatvoríme, pretože už e, ostáva len isté penzo menších vecí a verím, že to bude funkčné a že sa na tom zhodneme, pretože našou snahou bolo hľadať to spoločné riešenie a to vôbec nebolo na začiatku jednoduché a veľmi si vážim prístup eh, mojich kolegov. Yes, thank you so much. Uh... Ďakujem pekne. To bolo veľmi dobré. Ako viete, bude hlasovanie 3. 11. septembra. A teda máme ešte istý čas. Myslím, že teraz končíme schôzu trošku skôr a začneme opäť od tretej s energetickou efektívnosťou a s obnoviteľnou energiou. Takže vám želám príjemný obed a všetko najlepšie. Ďakujem. Zatváram e, túto schôdzu.